Nous allons reprendre euh, Takže budeme pokračovať e, v zasadnutí nášho výboru a je mi veľkou cťou, ako vždy mimochodom, privítať medzi nami niekoho, kto chodí pravidelne medzi nás, pán Andrej Pibals, komisár pre rozvoj dnes sa zúčastní výročného štrukturálneho dialogu o pracovnom programe komisie, ako som už pripomenula včera. Cieľom štrukturálneho dialogu e, tohto roku je rozšírený o to, aby sa do ňoho vložili aj e, hodnotenie iniciatív, ktoré prijala komisia za predchádzajúce roky. Žiaľ, pán sa tam nemôže venovať viac ako e, chvíľku dnes popoludní, a to iba pol hodiny a preto mu odovzdám hneď slovo, aby krátko v priebehu 5 minút predstavil svoj program. Thank you. Ďakujem, pani predsednička. Som skutočne veľmi rád, že tu opäť môžem byť na našom tradičnom štruktúrálnom dialógu a e, diskutovať o dialógu, o, o prioritách na, e, po 2014, na 2014. Nám ide hlavne o to, e, aby sme zvýšili e, dosah a efektivitu rozvojových politík Európskej únie. Zameriame sa na implementáciu programu pre zmeny, ktorý je našou e, prvoradou prioritou, ako vždy Ehm, tento výbor dostal ehm, písomnú správu o tomto procese, ktorý sa rozbehol. Máme dva piliere v tomto programe, jednak udržateľný inkluzívny rast a mm, riadenie. Takže princípy sú ehm, princípy koncentrácie a realizácie chceme zaviesť do praxe. Chceme takisto zapojiť viac partnerských e, krajín k tým 40, ktoré už sú zahrnuté. Naše usmernenia obsahujú určité, určitú diferenciáciu. Jednak teda ten kontrakt pre rozpočet e, na základe určitých kritérií e, oprávnenosti a transparentnosti. Aj ďalšie mechanizmy sa dotvárajú a teraz pracujeme na robustnom operačnom rámci aby sme zvýšili dôveryhodnosť európskej úrovne. Máme, e, takisto pracujeme na pokrytí našich kombinovaných e, nástrojov pre regióny. Ide teda o programovanie na 2014 až 2020 a Európsky parlament v tomto zohráva dôležitú rolu. Tu sa dostávam k otázke delegovaných aktov a strategického dialogu. Delegované akty dajú parlamentu a rade možnosť formovať tento program tým, že sa e, stanovia špecifické ciele pre určité regióny. Strategický dialog ešte pred prijatím toho strategického a tematického dokumentu e, Tomuto bude teda predchádzať prezentácia toho, ako máme v úmysle vynaložiť finančné prostriedky. Budeme mať možnosť e, vypočuť si vaše názory a to bude mať e, dôležitý vplyv na definitívne rozhodnutia. Verím, že tento prístup môže zabrániť e, oneskoreniam pri realizácii našej pomoci a reagovať takisto narastajúcej potrebe demokratickej kontroly E, budeme naďalej pracovať na hlavných iniciatívach. E, rok 2014 bude rokom, kedy chceme prispieť k väčšej role e, súkromného sektora v udržateľnom raste. Pokiaľ ide o rozvoj, budeme pokračovať vo svojom dvoj líniovom prístupe a takisto prispievať k medzinárodnej debate. Kľúčové e, body e, predmet programu pre zmenu sú obsiahnuté v oznámení komisie. Ide o to, aby nastala globálna e, aby nastal globálny rozhovor po roku 2015. A budeme sa takisto pripravovať aj na eh, rok 2050. Európsky hospodársky a sociálny výbor eh, a pán predseda Barrozu súhlasil s tým, že rok 2015 bude rokom rozvoja. A to bude pre nás vynikajúca možnosť, aby sme ukázali svoje odhodlanie eh, odstrániť na celom svete chudobu a dosiahnuť to, aby e, európsky občania lepšie chápali naše princípy, ciele a e, takisto spôsob spolupráce. Takže rok 2015 e, bude vlastne takým milníkom pri plnení cieľov milénia a takisto bude rokom spustenia nového rozvojového rámca pre MDG. A Vlastne toto je aj dôvod, prečo ja som bohužiaľ nemohol si vyčleniť eh, viac eh, času na toto stretnutie, lebo mm, eh, zajtra sa práve bude diskutovať o záverečnej správe a tá musí byť predložená, o tej sa bude diskutovať zajtra, musí sa predložiť potom vo štvrtok. Bohužiaľ teda nemôžem zostať dlhšie, ale Určite sa budem snažiť e, venovať e, vám viac času, keď to bude potrebné. Ďakujem vám a teraz e, dávam slovo pánu Kontesovi Lastrovi. Dve minútky, lebo nemáme veľa času, takže obmedzujem čas, rečnícky čas na dve, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa byť stručný ja tiež <laughs> budem musieť ísť za istý čas. Najprv ďakujem um, komisárovi za jeho úvod aj vysvetlenie. Myslím si, že budúci rok bude rok, kedy 500 miliónov, eur, 500 miliónov Európanov sa opýta, že čo ste urobili, pán komisár. Urobi sa to preto, že uh, tu uh, nastal vývoj v spolupráci k väčšiemu konzervativizmu. Uh, čítal som vás blog, kde sa ukázalo, že E, komisia e, nechce e, uprednostňovať ekonomický rast pred pomocou najchudobnejším, ale realita je úplne iná. Nemôžeme pripustiť, že náš komisár na jednom podujatí, ktorý ako napríklad e, na e, podujatí Dne rozvoja e, hovoril vo svojej prednáške o úlohe, ktorá je sústrediť sa vo svojej pomoci a pozornosti na tých najodkazenejších a nemožné, aby zároveň v tej istej prednáške hovoril o tom, že je kľúčové pracovať pre súkromnú sféru. Je potrebné zabezpečiť východiska pre udržateľný rast, ale otázka je za um, akú cenu. Preto, pán Pibax, vidím v programe na rok 2014 veľkú dieru. Je to strategický návrh e, pre tzv. E, súkromný sektor, ktorý e, vyznačuje svoje činnosti s tým, aby sa zameral e, na e, boj proti chudobe a aby určil, že ktoré aktivity môže Európa podporovať v rozvoji štátoch spolu so súkromnou sférou. Nemôžeme e, umožniť, aby súkromná sféra sa zmocnila toho a prijala taký model, ako sa rozvíja v Číne. Európska unia musí mať integrálny cieľ a rozvíjať plniť svojich úloh e, na základe dobre zadefinovaného rozvoja, ktorý bude v s našimi princípmi a hodnotami. To má byť stratégia, ktorá bude nadalej uznávať e, a podporovať silnú súkromnú sféru v rozvojových štátoch, ale musí e, brať ohľad na to, že tie výzvy, ktoré my podporujeme, už skončím, už skončím. Pán Mičel má slovo, hovorí predsednička. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, že som sa oneskoril, mal som stretnutie s predsedom komisie a rady. Chcem teda len tak heslovite e, sa vyjadriť, aby som ušetril čas. Pokiaľ ide o rok 2014 a ten príslušný program, už program v roku 2013 a tie veci, ktoré sa riešia tento rok a budú riešiť aj na budúci rok, tak v tomto smere by sme mali dať prioritu vytvoreniu e, akéhosi špecializovaného e, fondu na e, riešenie otázky podvýživy. To treba skutočne riešiť. Nemôžeme už ďalej ignorovať takisto aj otázku rodovej selekcie 200 miliónov ľudí, žien teda podstate chýba na svete. Hovorili sme o tom dnes e, do poludnia, vypracúva sa aj stanovisko k tejto téme a komisia si to uvedomuje. Nemáme právo ukončiť niečí život len preto, že je to osoba ženského pohľavia. Som rád, že komisia zaujala aktívnejší postoj aj k obmedzovaniu rizika k odolnosti voči takýmto rizikám. Prosím, pokračujte týmto smerom. E, dnes ide hlavne o nákladovú efektivitu, ak môžeme vynaložiť 3 eurá na prevenciu, tak ušetríme 12 eur. Čína e, vynaložila 3 miliardy, 3,5 miliardy, ušetrila 12 miliard. Toto je e, jedna z tých rôznych oblastí, ktoré ovplyvňujú rozvoj musíme skutočne e, zvýšiť koordináciu a komplementárnosť tým, že budeme pravidelne hodnotiť výsledky a dosah našej činnosti. Štúdia komisie ukazuje, že až 6 miliard ročne by sa mohlo ušetriť. Potrebujeme to teda podporiť e, a to aj zapojenie súkromného sektora v rozvojovom svete. Najmä a pokiaľ ide o tú, tú um, o elimináciu osobčenského pohľavia, tak skutočne ľudia si musia uvedomiť, že je to veľmi škodlivá praktika, ale bohužiaľ teda už nemám čas, takže budem končiť. Ďakujem. Pán Gerenc, máte dve minúty presne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tri body k tejto metóde. Poprvé, koherentnosť politiky politík. Oznámili ste nám, že, alebo bolo nám oznámené, že komisia do septembra predloží správu, ani nie oznámenie, ale správu o koherentnosti politík. E, ja som to pochopil tak, že správa e, je menej závažná ako oznámenie. Bol by som rád, aby komisia predložila oznámenie, aby sa zdôraznilo, zdôraznil význam koherentnosti politík v našej práci. Po druhé, zodpovednosť Európskej únie ako prvého aktéra v oblasti rozvoja. Myslím si, že e, to sa týka komisie a servisu pre vonkajšiu službu. Dnes dopoludnia, keď sme hovorili o smernici biomasy alebo bioenergetike. Mal som príležitosť povedať, že áno, sme proti z, e, e, v podstate plitvaniu zdrojmi, ale zároveň je potrebné do toho zapojiť iných aktérov, pretože Európska únia nie je jediným aktérom v týchto krajinách. Sú tam aj ostatní, pretože ak chceme prispieť k rozvoju krajín, musíme sa postarať o to, aby výsledky pre partnerov boli pozitívne a dúfam, že teda sa pustíme do týchto prác, pretože legislatívne veci už sú. Máme mm, do konca nášho legislatívneho obdobia budeme mať takmer všetku legislatívu potrebnú k tomu. A po tretie, Včera večer som uh, hovoril s Vuk Jeremičom, uh, predseda zhromaždenia Spojených národov a hovoril o tom, že sú tu štyri európske štáty, z toho tri EU, Taliansko, Maďarsko a Irsko Uh, sa zúčastňujú prípravy procesu milenivých rozvojových cieľov ako facilitátori. Koordinujete uh, snahy týchto troch krajín, ku ktorým sa pridali ešte aj Norsko, to nie je členská krajina EÚ, ale v tejto veci má veľmi blízko k európskym záležitostiam. Ďakujem pekne, pán Pibalc. Máte 6 minút na odpoveď na túto otázku a potom bude druhé diskusné kolo a mestíme sa do tých 30 minút. Well, uh, no už, uh, eh, eh, samozrejme, pán Lastra, uh, chudoba je hlavné, hlavným cieľom ale e, situácia sa e, mení. E, je samozrejme jasné, že by sme sa mohli vyjadrovať k mnohým krajinám. Krajiny by sa mali byť schopné sami vyrovnávať v nadchádzajúcich rokoch s vlastnou chudobou. To by mohlo tieto krajiny zmeniť. My sa zaoberáme aj bezpečnosťou potravín a Eh, polnohospodárstvom nielen teoreticky, ale treba eh, skutočne investovať, aby sme pomohli krajinám z chudoby. Súkromný sektor je dôležité, eh, aby bolo pre, prepojenie medzi súkromným sektorom a ľudskými právami, lebo tá vzdialenosť nie je taká veľká. Keď dáte šancu súkromnému sektoru, zvyšíte aj šance na dodržiavanie ľudských práv len tak môžeme veriť, že situácia v oblasti ľudských práv je v poriadku. Takže e, investície, e, súkromný sektor, to sú síce dôležité veci, ale ide hlavne o tie nástroje na o obmedzenie chudoby. A pokiaľ ide o ten fond e, na podvýživu, na riešenie podvýživy, vychádzajúc z so určitej odolnosti a obmedzovania rizík a podobne. My sa budeme zameriavať na situáciu vo väčšine afrických krajín a takisto budeme podporovať aj tie horizontálne e, nástroje. Takže budeme teda e, meniť určité modality, ale skutočne e, výživa to je, to je tá hlavná línia našej politiky dnes. A pokiaľ ide o Mm, vlastne diskriminačnú selekciu podľa e, rodu. Samozrejme, to je stále aktuálna téma, ktorú neopustíme. A pokiaľ ide o e, ten rámec pre výsledky, vypracujeme e, dokument a už v 40 krajinách skutočne nastal výrazný pokrok e, pri šetrení e, tých 6 miliard, ale určite by sa mohlo ušetriť ešte viac. Pokiaľ ide o PCD, tak e, o tom, čo ste povedali, budem uvažovať. Správa PCD je pre mňa dôležitá ako oznámenie. Je pre mňa dôležité, že PCD má ten správny prístup. My sme plánovali prijať to len až v októbri, tak ma o tom informovali naši pracovníci, ale e, je to teda zásadná oblasť, takže e, je to teda dôležité pre e, politickú koherentnosť, pre rozvoj. Sú dve oblasti, jednak rámec po 2015 a ďalší rámec, na ktorom pracujeme. Ten proces e, momentálne e, je procesom, ktorom je zapojená e, Nigéria a aj Spojené kráľovstvo. A my sa budeme skutočne snažiť spolupracovať so všetkými, ktorí majú podobný názor a samozrejme aj s novými darcami a to čo najviac. Ďakujem, teraz dávam slovo sebe na dve minútky. Včera výbor pre rozvoj mal práve vypočutie na tému kombinovaných e, nástrojov pre financovanie. My by sme chceli dostať vyhlásenie od komisie na túto tému, tak aby sme sa mohli k tejto otázke vyjadriť. Teraz by som e, chcela sa vrátiť k niečomu, čo ste nám slúbili vlastne pri tom začiatočnom vypočutí. Slúbili ste, že vymenujete krajiny, ktoré e, teda e, neplatia tých 0,7 HDP. Máte nejakú možnosť, e, povedzme, zabezpečiť, aby dodržali svoje sľuby? Takisto ste povedali, že sa čer, ničia prírodné zdroje. Vieme, že dneska sa pokračuje v, v tom vykupovaní pôdy vo veľkom a E, je potrebné sa proti tomu brániť. Takisto sme videli, že partnerské dohody, že sa nadalej na ne tlačí napriek tomu, že krajiny e, ACP sú proti. Takže ako vy vnímate tento protiklad, akú máte analýzu, aké problémy uh, vie, poznáte, e, pre ktoré nemohli, je nemo, nemožné situáciu zatiaľ napraviť. Vieme, že tu nie je koherentnosť e, v rozvoji. Slúbili ste, že budete koordinovať jednotlivé externé politiky únie a vidíme v prípade Zimbabve či Madagaskaru, že UE Európska únia tlačí e, na dohody o voľnom obchode, ktoré nie sú v záujme obyvateľstva. Čiže aká je vaša odpoveď na tento konflikt záujmov, ktorý pretrváva a čo e, chcete osobne preto spraviť, aby ste zabezpečili to, že článok 208 e, zmluvy bude dodržiavaný a zabezpečí sa koherentnosť politik. A teraz dostáva slovo Madame Sargentini. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsedníčka. V tom prvom kole odpovedí pán komisár povedal, že mm, súkromný sektor a mm, ľudské práva sú úzko prepojené. Chceli ste teda povedať, že spoločnosť bude investovať alebo firmy budú im investovať len v krajinách, ktoré sú právnymi štátmi a kde teda ich investície budú bezpečné. To je pravda. Ale zdá sa mi, že sme si e, začali e, trocha pliesť, e, ako tento právny štát a vôbec tá priaznivá atmosféra pre investície vôbec sa vytvára. A Ehm, ten obraz e, európskej politiky v tomto smere začína byť pomerne nejasný. Niektorí ľudia si začínajú myslieť, že sú to firmy, ktoré vlastne nastolia právny štát. Ja si ale myslím, že je to veľmi dôležitá úloha pre krajiny samotné, ktoré dostávajú rozvojovú pomoc, aby e, vytvorili právny štát, štát stabilné prostredie a až potom tam prídu firmy. A to je teda kredit, e, alebo to je niečo, e, čo e, máme očakávať od seba. Keď sa pozriem na ODA financovanie napríklad, moja krajina má dokonca i nižšie stanovenú tú hranicu než 0,7 Ten nedostatok sa snažíme riešiť obchodnou a nie pomo- debatou o obchodenie a nie o pomoci. Tento výbor pre rozvojovú pomoc a vy ako komisia e, musíme e, prehodnotiť naše stanovisko e, a to vo vzťahu ku všetkým politikám, ktoré majú vplyv na rozvoj. Pani predsedníčka hovorila o IPA ako mm, prí, príklad Ehm, mám ďalší e, príklad, napríklad návrh týkajúci sa e, konfliktných prírodných e, nerastných súrovín. Ehm, to je niečo, čo by sa malo publikovať pred Vianocami. Ale ako zabezpečíme, že z hľadiska rozvoja sa skutočne tá ťažobná činnosť bude rozvíjať udržateľným spôsobom? Ďakujem vám. Pán komisár, máte slovo, môžete zodpovedať a na otázky a uzavrieť túto diskusiu. Ďakujem, pani predsedníčka. Už pokiaľ ide o tie kombinované nástroje, ste sa pýtali na oznámenie. Určite vám ešte vypracujeme ďalšie vysvetlenia pre parlament, aby sme vysvetlili, čo máme presne na mysli. Nie je to v podstate nič až tak nového, lebo to kombinovanie, to prelínanie, už existuje v rámci e, infraštruktúr fondu a, e, a podobne, ale my o tom budeme na budúci týždeň diskutovať a ja si poznamenám e, nespokojnosť parlamentu, pokiaľ ide o mieru informovanosti, pokiaľ, ktoré sa vo vzťahu k, k tomuto prelínaniu. Pani predsednička, ja som splnil, čo som slúbil. V prvom rade 0,7 dokonca e, je aj v záveroch MFF. A myslím teda, že 0,7 bolo dodržané ako cieľ, dokonca aj v dobe, keď sa politická pozornosť posúvala inam. Máme štyri krajiny, ktoré presahujú tento e, limit a sú krajiny, ktoré raz sú, napríklad vrátane aj mojej krajiny, ktorú nebolo tak ľahké presvedčiť. Ale e, my skutočne dnes e, používame podstatne viac ten firemný, firemný jazyk. Meníme ten svoj jazyk, komisia aj rada. E, a tu už nejde o solidaritu a podobne. A neobraciame sa priamo na európskych občanov, požiadavky na bezpečnosť, rast a zamestnanosť. A e, tá správa o, o tom, ako sme plnili svoje e, povinnosti, sa opäť ocitne na e, rade, na Európskej rade. A 0,43 to je momentálna hodnota rastu, lebo my skutočne na to tlačíme a ten politický cieľ sa E, neoslabil z hľadiska komisie, teda robíme, čo sa dá. Pokiaľ ide o e, politickú koherentnosť pre rozvoj, najlepším návrhom bol návrh, ktorý sa týkal transparentnosti. Je to skutočne zásadná zmena, e, ktorá vychádza znútra Európskej únie. Máme s určitou mierou úspechu takisto určité výsledky v riešení daňových únikov. Na Európskej rade sa o tom e, takisto diskutovalo, nastal pokrok, pokiaľ ide o e, dane, to je jedna z prioritných otázok a takisto aj nelegálne financovanie. A pokiaľ ide o odnímanie pozemkov, tak tam máme určité e, usmernenia práve na udržateľné vlastníctvo pôdy. A my sa posúvame čoraz viac e, smerom práve k tej potravinovej bezpečnosti a zameriavame sa práve na malých poľnohospodárov. Podľa nás teda skutočne sa nám darí pomerne slušne plniť ciele. A naši partnery nikdy e, nepovedali presne, aký je, aké sú nedostatky, pokiaľ ide o e, regionálnu integráciu a e, o obchodovanie podľa VTO. Nakoniec sme sa dočkali toho, že sa poukázalo na určité konkrétne nedostatky, na, s ktorými nie sú naše partnerské krajiny spokojné. Ale Tie obchodné dohody majú dva ciele. Vytvoriť e, jasné prostredie e, podľa noriem VTO medzi Európskou úniou a týmito štátmi. To je strašne dôležité, lebo ináč tie investície budú vystavené riziku, ak, to, ak tie podmienky nebudú zodpovedať normám VTO. Takže je v záujme našich e, krajín vytvoriť jasný režim a tieto krajiny to aj podporili a teraz sme v tom poslednom štádiu a nakoniec e, a naraz hovoria, že to nie je dosť. No a potom ešte obchod medzi jednotlivými regiónmi. V Afrike je to len 10 takže regionálna integrácia. E, nedostatky v tomto smere práve e, zabraňujú Afrike v raste. Keď hovoríme s partnermi, snažíme sa ich stimulovať, aby sa vyjadrili, aby nám to povedali, aby nám povedali, ak im niečo vadí, aby sme mohli podľa toho vytvoriť určitý rámec. My teda skutočne očakávame od partnerov, že nám povedia, čo sa im nepáči a chceme ich aj stimulovať na to, aby prišli s novými návrhmi, lebo v opačnom prípade, keď sa veci takto odkladajú, tak to nebude fungovať. Myslím ale, že teda situácia sa zlepšila naša nová správa o politickej koherentnosti pre rozvoj jasne ukazuje, že Európa e, vykonala veľké zmeny v PCD a ja spolupracujem ani s pani e, Malmströmovou na migrácii a podobne, takže aj tam sa odohrali veľké zmeny. Ide o to, ako to vnímame, či ten pohár je na poli plný alebo na poli prázdny. Ja by som skôr povedal, že je na poli plný keď sa pozriete na jednotlivé regióny na svete, podarilo sa nám veľa zmeniť. A napokon e, reakcia po e, katastrofe v Bangladeži. My e, sme zvýšili tlak nielen na Bangladeš, ale aj na iné krajiny, aby plnili príslušné normy a vyzmali sme aj naše krajiny, aby sa zamerali na tieto normy sociálnej zodpovednosti. Samozrejme, e, pokiaľ ide o ťažobný priemysel a transparentnosť, ja som vždy tento návrh podporoval a e, pokiaľ ide teda o tú otázku konfliktných nerastných surovín, skutočne určite pre nás, určite tomu budeme venovať príslušnú pozornosť. Je to pre nás dôležité, ako aj pre partnerské krajiny. Ďakujem pekne za vysvetlenie, ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás a že ste zodpovedali na naše otázky. Som presvedčená o tom, že na budúce budeme mať viac času e, pre diskutovať s vami. Ďakujem pekne, pán komisár.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 trošku som prekvapená na hlasovanie a nikto tu nie je, teda zo pár veľmi dôležitých poslancov, ale nie všetci. Hmm? il no. no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 Nous allons reprendre. Takže budeme pokračovať v zasadnutí nášho výboru. Budeme hlasovať. Poprosím vás, vyberte uh, si hlasovacie kartičky, spravíme test. Takže testujeme hlasovanie, hlasujeme teraz. Hlasujeme. Testujeme hlasovanie. ešte stále sedem ľudí, ktorí neotestovali svoje hlasovacie kartičky. Treba hlasovať. Hlasujme teraz. Blížime sa tomu, ešte nám chýbajú dva a ešte sa trošku posnažte. Ešte jeden, ešte jeden, ktorý nehlasoval. Dobre, takže končím. Hlasovanie dobre funguje, všetci hlasovali. Dobre, takže a teraz budeme hlasovať o obmedzeniach rybolovu v Stredozemnom mori a Čiernom mori, metóda riešenia konfliktov, kompromis jeden. kto je za, kto je proti kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Posmenujúci návrh 3. Posmenujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 7. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže poďme hlasovať o celom stanovisku v, v pozmenenom znení. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Takže budeme hlasovať elektronicky o tomto hlasovaní. Hlasujeme teraz elektronicky. Končím hlasovanie jednomyselne schválené. Blahoželáme spravodajkyni, ktorou nie je nikto iný, len ja sama. A teraz protokol, Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a o spravodlivom prerozdelení. Takže nie sú tu žiadne pozmaňujúce návrhy. Hlasujeme k stanovisku tak ako bola, bola, bolo pôvodne vypracované. Kto je za? Proti? Prijaté. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie jednomyselne schválené. Blahoželáme pani spravodajkyni za stanovisko. Pani Gres tu však nie je. Poďme teraz hlasovať o prístupe k zdrojom genetickým a o spravodlivom prerozdelení ich prínosov a využívania v Únii. Tu množstvo pozmeňujúcich návrhov. Takže 27 za, proti, zdržali sa. Hlasujeme blokovo? Nie, dobre, takže schválené. Nemôžeme zoskupiť aspoň niektoré z nich. 28 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 29 za, proti, kto sa zdržal. Asi to musíme overiť. 29 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 30, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 31 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, zdržali sa odmietnuté 34 za, proti, proti, zdržali sa, overujeme elektronicky k pozmeňujúcemu návodu 34 teraz. Končím. Prijaté. Tridsaťpäť, kto je za? Proti? zdržali sa, odmietnuté. Nie. Dobre, takže overíme. Pozmeňujúci návrh 35, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. Blokujem, blokov až do 41, čiže 39, 40, 41 v bloku. Dobre. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. 85 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. V bloku až to 44 až 44 až 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 47 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 48 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 49 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 50 za? proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. Pán Gerenc, Prihlásili ste sa. Áno, keď je tu celá pozmenujúci, škála pozmenujúcich návrhov spravodajcu, môžeme predpokladať, že by sme mohli hlasovať blokovo. Opäť je tu celý tucet pozmenujúcich návrhov spravodajcu, jeden za druhým. Aspoň sa môžeme pokúsiť blokovo, možno tým ušetríme trochu času. Nemáme mikro. 53. Takže 53 až 56 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 56 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 58 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 59 za proti, zdržali sa prijaté, 60 za, proti, zdržali sa prijaté, 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 86 overujeme elektronickým hlasovaním, hlasujeme teraz. Chýba nám jeden hlas. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 87. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Môžeme to zoskupiť? Nie, dobre. Takže 61 a 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté.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 proti, zdržali sa prijaté, 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 73 až 79 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté, 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme o cekoch preambule, môžeme ich zoskupiť? Nie o všetkých. 2 až 8 nie. 2 až... Dobre, tak nie. 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 3 za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 7, 8, 9 a 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 10, 11, 12 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Až po 12 teda. Teraz 13 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 14 za proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Nevidela som dobre. 15 hlasujeme elektronicky. Voteklu. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Takže um, to bol pozmeňujúci návrh 15 zamietnutý, pozmeňujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Môžeme zoskupiť 18, 19, 20. Až pokiaľ to môžeme zoskupiť, až po 20. -ku? Dobre. Takže 18 až 20, e, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozňujúci návrh 22. 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 22. Kto je za?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 To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. A ešte dvaja nehlasovali. Ešte jeden. Zatváram hlasovanie. Takže hlasovali sme 13 za, 10 proti, niekto sa nezdržal. Nikdy tomu neutečieme. Teraz ideme hlasovať o inovácii pre udržateľný rozvoj v bioekonomike pre Európu. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? A e, hlasujeme e, v skupine, v bloku. Dobre, takže nie. Dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 6. V dvoch častiach. Takže prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme. Pozmeňujúci návrh 8. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 10. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12 až 14 zo skupiny, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý a o celom návrhu takto pozmenenom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Le vote Zatváram hlasovanie. Jednohlasne prijatý. Blahoželám nášmu výbornému spravodajcovi. A teraz hlasujeme o mm, vyvražďovaniu na základe rodov. Mm, prvý pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. Druhý pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Neviem. Takže to je e, pozmeňujúci návrh 2, hlasovanie po častiach. To preto, takže začneme znovu. Pozmeňujúci návrh, hlasovanie po častiach, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že je zamietnutý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 7. Preveríme. Pozmeňujúci návrh 6 elektronické hlasovanie preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 6 prijatý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh ústny číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 14, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh ústny 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Stanovisko v takto pozmenenom znení, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Elektronické hlasovanie otvárame na preverenie. Zatváram hlasovanie. 21 hlasov za, 1, 0 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám pani Kretu, ktorá akceptovala túto lehotu vo svojej práci, a takže sme ukončili hlasovanie a nezabudnite si aj na budúce priniesť kartu. Les chambres partir. je pense. Ouais. Ouais. Lei ha talento per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 na tri minútky prerušíme Takže budeme pokračovať v práci bodom 23 nášho programu Inštitucionálne aspekty e, koherentnosti politik e, na prospech rozvoja. Budeme mať výmenu názorov na túto dôležitú tému s e, občianskou spoločnosťou, ktorú tu zastupuje Concord. Nezabúdajme na to, že Európska únia má k dispozícii celú škálu mechanizmov a inštitúcií, ktorých úlohou je uľahčiť, rešpektovať a kontrolu našu angažovanosť v oblasti koherencie politik v prospech rozvoja. V zamluve o fungovaní Európskej únie v článku 12 e, partnerskej dohody z Kotonu klaus e, v oblasti e, ochrany ľudských práv, ako aj hodnotenie dopadov. Napriek dosiahnutému pokroku na úrovni EÚ ešte stále je tu obrovská priepasť medzi vyhlasovanými zámermi v tejto oblasti a medzi politickou realitou Európskej únie, tak ako ju osoby ktoré žijú v chudobe v rozvojových krajinách, zažívajú na vlastnej koži. Je nutné posilniť a zlepšiť kapacity, mechanizmy procesné a rôzne nástroje na to, aby sa naozaj v praxi uplatňovali naše záväzky, záväzky e, v oblasti koherentnosti politik. Európsky parlament zahráva dôležitú úlohu v tejto veci, rovnako ako aj Rada a Európska komisia sú zodpovední za realizáciu prijatých záväzkov v danej e, oblasti Eh, máme tu vypočutia komisárov, eh, máme tu veci, ktoré sú v zmluve, ako aj v dohode z Kotonu, Európsky parlament s občianskou spoločnosťou eh, prispievajú k tomuto rozhodnému procesu v oblasti koherentnosti politik, čo umožňuje konzultácia, demokratickú diskusiu, ako E, v rozvinutých krajinách, tak aj v rozvojových krajinách. Aktuálna výmena názorov je zameraná presne e, na to, ako e, sa uvádza v správe pána Gerenca. Ide o vylepšenie inštitucionálneho rámca. Samozrejme, nie je možné, aby sme do takejto diskusie neprizvali zástupkyňu Concordu, to je Európska platforma mimovládnych organizácií pre oblasť rozvoja. Pani Sullivan prišla dnes medzi nás, v, zastupuje Concord a dovolte, aby som ju privítala. Na úvod dám e, slovo pánovi Gerencovi, nášmu stálemu spravodajcovi na tému koherentnosť politik v oblasti rozvoja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, už ste zaramcovali našu diskusiu a po druhé, prítomnosť zástupkyne Concordu za aktívnej účasti na našej diskusie e, predstavuje práve náš záujem vypočuť si e, aj názory iných v rámci dialógu o koherentnosti politik. E, už počas stretnutia s národnými parlamentami sme to mali v úmysle, ale nemali sme na to čas, takže sa to presunulo na dnes a teraz dám okamžite slovo e, predstaviteľke Concordu, aby e, vyjadrila všetko, čo chce. Oni sú vždy veľmi úprimní, aj či ich za to prizveme alebo nie, vždy vystupujú veľmi úprimne. A po tretie, uh, Organizuje sa seminár o koherentnosti e, politík rozvoja. V nadchádzajúcich mesiacoch bude zorganizovaný a tu by som chcel prizvať Concord, aby sa e, zúčastnili tohto seminára, aby sa aktívne zúčastnili. Thank you very much. Ďakujem vám. Len na objasnenie volám sa Laura Sullivan, zastupuje, zastupujem Action Aid International tu v Bruseli a som členkou Concordu a aktívne pracujem na politickej koherentnosti pre rozvoj. E, som veľmi e, rada, že som tu s podporou pani Katrin Aštonovej dnes. Je to veľmi užitočné hovoriť ešte pred pani Aštonovou a porozprávať sa s vami e, o tom vlastne, aké otázky vznesiete aj vy voči pani Aštonovej. Ja som si dnes na Google vyhľadala PCD a čo som teda našla? Jednak Point Cloud Data, to je samozrejme typ súboru, potom Perfume Cosmetics Design a potom e, eh, Dusika Dose, toho bolo veľa to skutočne už sa dostalo, to, tam sme sa dostali už as, asi príliš ďaleko. No ale keď poviete PCD, Policy mm, Coherence for Development, má to dva účinky. Buď tomu vôbec nerozumejú, alebo pritom zaspávajú. Takže máme skutočne pred sebou prácu, aby ľudia pochopili, o čom skutočne hovoríme, keď hovoríme o politickej koherentnosti pre rozvoj. Ide tam o sociálnu spravodlivosť, e, práva ľudí, spravodlivosť to znamená, že nebudeme jednou rukou dávať a druhou brať. Treba to ľuďom pripomínať. PCD nie je len technickou otázkou, je to a musí to byť aj politickou otázkou a musí to začať práve tam. Takže to je ďalší dôvod, prečo som veľmi rada, že budete o tom hovoriť dnes s pani Katrín Aštonovou. Samozrejme, samozrejme E, tá politická vôľa sa musí premietnúť do skutočných činov. Takže prečo potrebujeme e, mechanizmy PCD? V prvom rade potrebujeme prevenciu, tá je lepšia než liečba, potom e, potrebujeme detegovať, čo sa deje a po tretie musíme byť schopní to skutočne správne nasmerovať, keď už sa to stane. Takže mm, tieto tri ciele sa, e, sú nasledovné. Prevencia. Máme veľa e, posúdení e, vplyvu ex ante. Toto je povinnosť pre všetky väčšie návrhy EC, Európskej komisie. Potom Concord Dánsko pred mnohým časom a s, mnohou, s veľkým nasadením vytvorili, vypracovali štúdiu pre roky 2009 až 2011. A vlastne tá štúdia sa týkala e, len 7 zo 77 e, posúdení vplyvu. A tam sa sotva e, riešili tie rozvojové, alebo do, v podstate dosah tých rozvojových cieľov. Takže prečo je to takto? Je to v dôsledku nedostatku politickej vôle podľa záverov rady E, sa požaduje práve PCD na základe dôkazov, e, alebo sa nám nedarí, pretože nemáme dostatok pracovníkov. E, takže existuje spôsob, ako aj delegáciám v tomto smere pomôcť, alebo iné spôsoby, ako k tomu pristupovať, alebo je to v dôsledku nedostatku povedomia, alebo je to tým, že sa v podstate v tých usmerneniach pre vypracovanie takýchto posúdení vplyvu explicitne nehovorí o tom, že sa v podstate má e, zahrnúť aj PCD. Takže po druhé detekcia, napríklad keď chceme detegovať porušovanie ľudských e, práv v prípade, že PCD vlastne sa e, nedarí realizovať. Dnes ste hovorili napríklad o biopalivách do poludnia. Máme z poslednej doby z marca tohto roka príklad. DG Energy vypracoval správu v rámci požiadaviek e, smernice pre obnoviteľné zdroje, e, kde sa zaoberá dostať do, e, rôznymi dosahmi rozvoja a tí, ktorí túto smernicu nepoznáte, tak tá si stanovuje 10-percentný cieľ pre e, obnovoditeľné zdroje energii do roku 2020, ale nemáme na to dostatok pôdy, to znamená, že sa to realizuje najmä v rozvojovom svete. Vytvárame tým pádom e, tlak na potravinové trhy a vlastne berieme ľuďom e, z úst jedlo, tak povediať. A v tejto štúdii sa vlastne nevykonala žiadna štúdia priamo v teréne. DigiDevco e, vypracovalo e, dve e, správy o Tanzánii a Senegale a takisto aj v tomto prípade sa v podstate používajú, používa len jeden zdroj tých odborných informácií Mm, a nie sú tam žiadne závery mimovládnych organizácií alebo OECD. V roku 2010 e, to bolo e, vypracované a e, tá smernica bola prijatá v roku 2009, takže nebol čas na posúdenie tých vplyvov. Ešte jeden príklad toho, kde vidíme, že monitorovanie ex post nefunguje. Po tretie, riešenie tých skutočných dosahov E, zatiaľ nemáme systém, ktorý by v prípade zas postihnutých e, komunít e, riešil otázku PCD, čo to vlastne znamená. Napríklad tak komunita v Keni príde o pôdu, pretože talianská firma chce exportovať biopaliva do Európy, tak kam, kde pôjdu? V súčasnosti v podstate nemajú sa na koho obrátiť. My musíme nájsť spôsob, ako zistiť, čo sa deje v teréne, ale nestačí to len vedieť, treba konať a zlepšovať politiky Európskej únie. Veľkou príležitosťou tu sú delegácie Európskej únie, ktoré by mali mať schopnosť získať tieto informácie a nasmerovať ich späť do Bruselu. Toto je veľká príležitosť, ktorú nevyužívame, preto, pretože e, komunity sa zapájajú do programovania mm, a e, veľa konzultácií by sa mohlo práve zaoberať o roli, role Európskej únie práve v oblasti e, politickej koherentnosti pre rozvoj. Musíme e, takisto zabezpečiť, aby boli aj nápravné mechanizmy alebo mechanizmy, kde sa môžu, na základe ktorých sa môžu občania odvolať e, v svojej krajine alebo voči Európskej únie. Ja vám toto rozošlem, takže veľmi stručne. Tu máme veľmi dobrý príklad toho, čo robí danský parlament. Snaží sa v podstate rozvíjať e, takú politiku overovania. Ministri chodia na ministerské stretnutia, aby e, teda mali mandát vyjadriť sa ku konkrétnym otázkam a to vrátanie PCD. Neviem ešte, či využili túto možnosť, ale je to v podstate dobrá prax, ktorá má určitý potenciál. Toto je posledná presvitka, aké sú naše odporúčania pre Európsky parlament a konkrétne pre výbor pre rozvoj. Ide tu najmä o politickú vôľu. Táto e, politická vôľa je dôležitá. E, čo o tom hovoria jednotliví vodcovia? Čo hovorí pani Katrin Ašnová? Čo hovorí pán e, Barroso alebo komisár Pibax? E, e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a komisia musia sa zodpovedať alebo skladať účty za rolu záverov rady e, v oblasti PCD. To znamená, my stále ešte čakáme e, na nejaké usmernenia od Európskej služby po vonkajšiu činnosť a komisie, ako postupovať. Takže e, musíme požadovať práve e, aj tie mechanizmy, o ktorých hovorím a toto by malo byť aj súčasťou diskusí o rámci po roku 2015, pretože pokiaľ ide o rozvoj, tak nehovoríme len o financovaní, hovoríme takisto aj e, o tom, ako by sme mali naprávať e, tie nepravosti. A PCD by malo byť toho e, súčasťou. Vy ste už prišli s niektorými prí, návrhmi v určitých prípadoch, ktoré by sa mohli dosť ďalej rozpracovať spravodajca, e, ktorý sa zaoberá práve situáciou po roku 2015, tak ten by mal byť práve takisto zapojený. Je dôležité je dôležité skutočne s tým začať a netýka sa to len výboru pre rozvoj, ale aj ďalších výborov. Treba teda, aby toto bolo, bolo ústrednou témou ďalších výborov my by sme teda chceli nadviazať spoluprácu s tými, ktorých táto otázka zaujíma, aby sa touto otázkou začali zaoberať aj ďalšie výbory. Ďalej, parlamentné zhromaždenie je vynikajúcim fórom e, na riešenie e, tejto otázky, otázok PCD. Už ste urobili jeden krok dopredu, ale treba posilniť takisto spoluprácu Európskeho parlamentu a národných parlamentov v oblasti PCD D. Treba takisto sa zamerať viac na posúdenia e, vplyvu a na revíziu usmernení pre posúdenia vplyvu, lebo tieto e, takisto vôbec e, sa o PCD nezmienujú. Toto sú teda skôr také technické odporúčania, ale určite pomôžu urobiť ďalší krok vpred. A teraz rada odpoviem na vaše otázky. Merci beaucoup. Donc, euh, la... Ďakujem pekne, takže otváram priestor poslancom, ktorí majú v úmysle vystúpiť po pani Lore Sullivan, ktorá naozaj energeticky a značením vystupovala, čo je veľmi dôležité. Pán Görens. Ja by som chcela, chcel tak hneď eh, zareagovať na toto vystúpenie. Pripojím sa k tomu, čo ste vypovedali, pani predsednička. Je to naozaj nadšenkyňa a veľmi príjemne. Je veľmi príjemné vás počúvať. Eh, niekoľko informácií, čo sa týka termínom termínov. Pred vašim príchodom sme mali stretnutie s komisárom Piebalksom v rámci štrukturovaného dialogu pravidelného. Moja otázka na neho sa týkala povahy toho dokumentu, ktorý predloží komisia v oktobri. Povedal, že komisia v oktobri, najneskôr v oktobri niečo predloží. My, teda ja osobne, ak môžem teda E, vyjadriť svoj názor na komisiu. V každom prípade, e, kto chce, mi môže protirečiť. E, oznámenie je významnejšie ako jednoduchá správa, podľa mňa, čo sa týka postavenia takéhoto materiálu. A my chceme, aby komisia dala tomuto dokumentu štatút, ktorý vyjadruje určitú autoritu a význam tej témy, na ktorej pracujeme. Po druhé, V rámci výboru budeme mať viacero stretnutí, kde budeme riešiť špecificky konkrétne otázky a potom je to téma, ktorá sa vždy vracia pri všetkých stretnutiach e, s komisiou. E, aj nedávno som mal príležitosť podložiť práve otázku na túto tému e, komisii, takže v každom prípade máme, stretnú, máme stretnutie s odborníkmi zvonku v rámci pracovného seminára či workshopu workshopu, ktorý zorganizujeme, myslím, ešte pred letom. Alebo teda pred letnými prázdninami na tomto pracovnom seminári by som bol rád, aby ste aj vy sa ho zúčastnili a vy prispeli svojou mierou. Tak ako dnes téma sa bude točiť okolo metód, je na vás, aby ste navrhli tému, ale myslím si, že by bolo užitočné, ak by sa Concord vyjadril aj k metóde ktorú prednostňujete vy e, v rámci postupov. Bolo by dobre pozvať aj niekoho z OECD, kto už pôsobí v oblasti hodnotenia. Je to taká prikopnická práva. Je to prvá inštitúcia, ktorá predložila určité kritéria hodnotenia politiky rozvoja. Myslím si, že z tohto pohľadu, vzhľadom na to, že OECD predsa už sa zaoberá týmito otázkami, Kristina Stis sa takisto zúčastnila všetkých podujatí, ktoré sa organizovali v Paríži, v OECD na túto tému a bolo by dobré, aby sa niekto vyjadril k tejto veci a vymenil si s nami názory o tom, ako sa postupie v tejto veci. Takisto, pokiaľ viem, tak príde aj nový predseda výboru pre rozvoj OECD, ktorý príde medzi nás, to by bola takisto dobrá príležitosť um, nastoliť túto otázku. A teda je to práca, ktorá pôjde ruka v ruke s tou správou, ktorú ten začiatok správy, buď, alebo teda eh, ten návrh správy, buď ste predložený predtým, ako dúfame teda komisia vydá svoje oznámenie a predpokladám, že možno niekedy v januári, vo februári tento návrh správy by mohol byť, by sa mohlo o ňom hlasovať tu u nás na výbore a teda v takom, takýmto spôsobom by mohol zohľadniť návrhy a pripomienky všetkých účastníkov našej diskusii, či už diskusii e, na tomto výbore alebo diskusii počas seminára, o ktorom som hovoril. Čiže to je taká prvá e, okamžitá reakcia. Dúfam, že aj kolegovia sa vyjadria. Chcem povedať len toľko, že samozrejme nie len ja hovorím o koherentnosti politík. Ja som presvedčený o tom, že je to nutné, ale už sme mali spravodajkyňu na túto, správ, na túto tému, čiže aby ste to veľmi dobre povedali z toho vašho vystúpenia, si pamätám pre všetkým to, že je potrebné pripisovať rovnaký význam metóde ako obsahu, ktorý je samozrejme zásadný, ale nesmieme zanedbávať metódu. Je to veľmi dôležité aj vzhľadom na to, že do konca nášho legislatívneho obdobia už e, nebudeme mať legislatívne iniciatívy okrem tých, ktoré sa týkajú roku 2014 ako roku rozvoja. E, je to ďalšia príležitosť. Dnes ráno sme hovorili o spravodajcovi na e, túto tému, čiže to je ďalšia príležitosť zdôrazniť význam našej diskusie. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Gustafsson. And I will speak in Swedish, so... Bude hovoriť po švedsky. Ak nerozumiete náhodou, tak uh, navrhujem, aby ste si vzali slúkadla. Yeah, number two, yes. Mm. Okej. Okay. Eh, ja vill tacka dig så jättemycket för... Ja sa chcem poďakovať za vašu dnešnú prezentáciu. Bola to veľmi jasná prezentácia, ktorá bola veľmi konkrétna a myslím, že my ako politici si z toho môžeme veľa odniesť. Prezentácia, ktorú ste nám uviedli, mala eh, viacero dôležitých bodov čo do obsahu. Veľa tam informácií bolo podaných, že čo je podľa vás dôležité. A ja chcem využiť túto príležitosť a poďakovať vám za to, že ste tu a tiež chcem poďakovať všetkým organizátorom, ktorí s mi pracovali a ktorí e, pomohli vám, aby ste pracovali s nami ako politikmi, pretože vy máte vedomosti z terénu a to my nemáme. E, my samozrejme, samozrejme máte výmeny medzi sebou a tiež pomáte nám, to je veľmi užitočné a my môžeme byť e, tým pádom aj konkrétnejší v našom rozmýšľaní o týchto veciach. Ďakujem za to, myslím, že to je pozitívne a myslím, že by sme mohli, mohli poslať túto prezentáciu elektronickou poštou, aby sme si ju vzali domov, lebo vaša prezentácia má veľmi e, hmotné a špecifické návrhy a preto by sme si chceli vziať. La parole à la commission. Slovo dostáva komisia pani Zdenka Dobiašová. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať eh, Concordu za eh, veľmi dobrú prezentáciu s dobrými návrhmi. Niektoré navrhli aj nám. My si uvedomujeme to, aká je dôležitá táto metóda. Neustále sa snažíme zlepšovať aj používanie hodnotenia dopadov na účely PCD a zistujeme isté ťažkosti pri identifikácii opatrení a myslím, že nehovorím nič tajné, ale každý to vie, že pracujeme spolu s OECD a než som sem prišla, chcem povedať, že um, bola ďalšia pozvánka na skôzu expertov uh, v OECD uh, na úrovni krajín, na úrovni expertov o veci dopadu na potrebnú bezpečnosť. Teda veľa práce sa na tomto vykonáva. Nemáme ešte zázračné riešenia a bude to súčasťou práce, ktorú predložíme k tejto správe. Zatiaľ ešte nemáme list delegácií, no je to rozpracované, lebo sú v tom zapojené dve inštitúcie, komisia a EIS a preto to trvá dlhšie. Takže vás prosím o trpezlivosť. Chceme dať eh, veľmi eh, dobré usmernenie delegáciám, aby zahrnali do toho prácu na PCD. Oni e, už sú teraz dosť zaťažení programovaním a nechceme ešte zvýšiť ich záťaž a e, chceme konať tak, aby sme mohli spracovať a stráviť e, tú spätnú väzbu, ktorú dostaneme na delegácii, takže v tejto veci bolo urobené viac ako len napísaný list. Nebudem už viac opakovať, čo povedala naša komisárka, ktorá tu bola do poludnia. Ďakujem pekne. Slovo by som teraz eh, dala službe pre vonkajšiu akciu, ktorú zastupuje pán Felix Fernández, ktorý bude, stoj sa vyjadri v, v mene služby pre vonkajšiu akciu v tejto téme. Ďakujem pekne pánom, pani Žoli a ďakujem Lore. Ďakujem Lore za prezentáciu súhlasím s pánom Gorencom, že e, to bolo hm, plné vášne a asi všetci máme toto nadšenie, ale tiež e, e, súhlasíme, že aké je ťažké zvládať takýto široký program, hlavne v delegáciách, ktoré majú obmedzený počet pracovníkov, ale súhlasím s tým, že musím pracovať s komisiou a s DGDF a písať pokyny delegáciám o PCD, o tom, aká má byť ich úloha. Hlavne sa týka e, riadenia vlády v partnerských štátoch aj e, v občianskej spoločnosti o tom, ako lepšie tieto zvládať. No nie je to ľahké a nikdy sa to nerobilo predtým a musíme to správne zvládnuť. Takže pracujeme na tom a mm, my vám podáme správy, keď bude niečo hotové. je vais redonner Takže teraz dám slovo našej zástupkyni občianskej spoločnosti. Lora, nech sa páči, máte slovo. Um, just... Ďakujem. Mám len pár reakcií pánovi Garencovi. A my um, budeme veľmi radi, keď sa budeme môcť pridať do tohoto mm, ateliéru, ktorú organizujete. Um, môžeme dosiahnuť veľký pokrok a tematicky sa snažíme presadiť zmenu čo do eh, toho, jak to funguje, jak tie mechanizmy fungujú a veľmi radi budeme, keď nám to poviete, lebo to bude súčasť diskusí v Concord. No, vieme, že um, viete, že pripravujeme správu, ktorá eh, časovo bude do toho veľmi dobre zapadať a táto má preberať eh, oblasti, rôzne tematické oblasti, kde nenastáva súlad v politike a poviem neskôr, že ktoré sú to oblasti, budem môcť na to určite reagovať. Čo sa týka prezentácií z komisie a z AES, máme eh, dobré pracovné vzťahy s oboma týmito útvarmi a vieme, že nás berú veľmi vážne a eh, tešíme sa na to, že uvidíme eh, tieto usmernenia, keď budú schválené v delegáciách a my chcem vyzvať tento výbor a IES a komisiu, aby vážne brali to, čo, bude, čo nastane potom. Čo sa deje po delegáciách, lebo ide o to, eh, aby sme získali informácie alebo o tom, že čo s nimi bude, kam pôjdu a ako zabezpečíme, že nastane naozaj náprava. Teda musíme naozaj sa starať o to, čo sa deje v Bruseli a chcem sa vám poďakovať a my by sme veľmi radi pokračovali v eh, tomto rozhovore s vami. Ak budete potrebovať konkrétnejšie príklady, tak vám ich dáme. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur Ďakujem pekne, pán Gerens. Ešte niekoľkými slovami na záver. Ja si myslím, že pani pred, no, predstaviteľka Concordu to dobre uzavrela. Spomeniem len niečo, čo som zabudol. Myslím si, že takisto sa bude musieť dohodnúť aj na rozsahu hodnotenia koherentnosti politik. Vysvetlím, o čom hovorím. Áno, samozrejme, Eh, ide o dopad európskej politiky na rozvoj, na úroveň rozvoja krajina. Keďže nie sme jediným aktérom, tak dobrý krok Európskej únie, ktorý možno kompenzuje nejaký zlý krok iného aktéra, bude mať za následok to, že to vyvolá negatívny dojem o celej politike rozvoja a nebude sa to hodnotiť diferencovanie. Myslím si, že tu takisto sa musíme dohodnúť, zhodnúť sa na metóde. Áno, chápem aj o čom hovorila komisia e, a služba pre vonkajšiu akciu, pretože predsa len podľa mňa je to zásadné. Uvediem z jednoduchého dôvodu. Vzhľadom na to, že Európska únia je najväčším aktérom, inštitucionálnym aktérom v oblasti rozvoja, Eh, zodpovednosť Európskej únie, eh, ide o ňu, v podstate tá je v hre a sme aktérom, zodpovedným aktérom, sme v prvej línii a je potrebné čo najspravodlivejšie hodnotiť dopad politik Európskej únie, pretože eh, máme mimoriadne špecifickú zodpovednosť a to sa premieta aj do tých veľkých diskusí, ktoré nás čakajú počnúť s stretnutím v New Yorku o, na tému mileniové rozvojové ciele po roku 2015. Takže mm, to len k tomu, čo môže občianská spoločnosť cez Uh, uh, uh, ďakujem za vystúpenie e, pani Sulivanovej, ktorá prezentovala občianskú spoločnosť a Konkord. Ja by som takisto sa chcela ešte privítať delegáciu, ktorá prišla medzi nás. Uh, E, zúčastniť sa našej práce. Jedná sa o politických lídrov zo Sudánu, ktorí boli pozvaní e, našou stranou, e, našim útvarom na podporu parlamentnej demokracie. Takže ďakujeme, že ste prišli medzi nás. Pani vysoká komisárka, madame Ashton, vás príjme eh, za chvíľu. Uzatváram bod na tému koherentnosť jednotlivých politík Európskej únie na zabezpečenie dopadov eh, na občianskú spoločnosť. Eh, náš vďaka nášmu stálemu spravodajcovi a vďaka zástupkyni Concordu táto práca nikdy nezmizne z nášho programu. Ďakujem veľmi pekne. A teda dokončíme e- ešte náš program, skôr ako príde e, pani Baranka Eštonová. Mala by prísť o pol šiestej, takže poz, preruším naše rokovanie do 17.29. Čiže 17.29 budeme pokračovať. Ďakujem pekne.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 <clears throat> Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesta, pretože príde medzi nás e, naša vysoká predstaviteľka.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 c'est avec euh, un très grand plaisir. S veľmi veľkým potešením môžem privítať pani baronku Katrin Aštonovú, vysokú predstaviteľku Európskej únie pre zahraničnú politiku, bezpečnostnú politiku a podpredsedničku Európskej komisie pri príležitosti jej výročnej návštevy na našom výbore. Pani Aštonová, vždy s veľkým potešením s vami diskutujeme pretože vaša služba zohráva dôležitú úlohu v politike rozvoja, predovšetkým pri programovaní aktivít, ktoré sú prijímajú v rámci eh, nástrojov eh, rozvoja. A je to mimoriadne zaujímavé pre náš výbor, pretože máme spoločné projekty a realizáciu budúcich programov v niektorých krajinách spolu s týmito krajinami a takisto chceme zabezpečiť dobrú koordináciu medzi aktivitami, ktoré podporujú rôzni darcovia Európskej únie. Vaša dnešná návšteva e, e, je veľmi dobre naplánovaná, e, pretože tento týždeň sa pod vašim predsedaním koná, konala rada na tému, e, rada ministrov zahraničia na tému rozvoja. E, ministri pre rozvoj hovorili o mnohých kľúčových otázkach, ktoré posledný mesiac riešime aj na našom výbore, výbore konkrétne koherentnosť politik pre rozvoj a svetová agenda pre rozvoj po roku 2015. Takže s veľkým záujmom si vás vypočujeme. A teda bezodkladne odostávam slovo pani baronke Aštonovej. Nech sa páči. Ďakujem vám. Je pre mňa veľkým potešením byť tu E, na zasadnutí tohto výboru a opäť vidieť aj vás, pani predsednička. E, chcem výboru pogratulovať k všetkej vykonanej práci. Sú tu s nami aj mladí e, predstaviteľia vodcovia zo Sudánu. Chcem ich pozdraviť a povedať, že je to pre mňa veľké privilegium, že sú tu v tejto, pri tejto časti našej diskusie. Dúfam, že ste mali dobrú cestu a že ten váš pobyt je zaujímavý, že sa zaujím, dozviete veľa zaujímavých a dôležitých vecí. Ehm, ja som ehm, bola aktuálne informovaná o práci tohto ehm, výboru dnes do poludnia. Ako som už povedala, my budeme na rade venovať jeden deň práve otázkam rozvoja a e, cieľom našich e, diskusí dnes je e, program po roku 2015 a implementácia programu pre zmenu pán Pojbals už tu eh, mm, eh, bol a určite vám veľa povedal o tejto téme. Chcem len teda dodať niekoľko slov o tých našich diskusiách. Ja som eh, pána pozvala mm, na obed pána Jana Alesna správe e, zastupcov OSN e, na obed, aby sme prediskutovali tento program po roku 2015 aj otázky v Afganistanu. To znamená, čo sa stane po roku 2015. E, veľmi aktuálnou otázkou je to, čo bude nasledovať po cieľoch milénia. Máme pred sebou stále veľa práce, aby sme dosiahli tieto rozvojové ciele milénia Musíme sa ale pripraviť aj na to, čo bude nasledovať potom. Rada dnes podporila závery, e, pokiaľ ide o rozvoj e, v rámci rozsiahleho rámca po roku 2015, ktorý zachová jednotnosť Európskej únie, pokiaľ ide o koherentnosť priorita jednotného rámca. Nebolo to jednoduché rokovanie, ale pre nás je to skutočný triumf že sa nám podarilo tú koherentnosť zachovať a chcem poďakovať Andresovi a jeho týmu za všetkú prácu, ktorú vykonali. Kľúčovou, bolo to pre nás kľúčovou prioritou a dosiahli sme to. E, povedali sme si, že to musí byť e, globálne a univerzálne, pretože čelíme globálnym výzvam s veľkými zodpovednosťami pre všetky krajiny vrátane tých e, nových ekonomík, rozvíjajúcich sa ekonomík v rôznych kontextoch demokratická vláda, eh, ľudské eh, práva, právny štát by mali byť tie základné princípy eh, a mier a bezpečnosť sú základnými podmienkami pre udržateľný rozvoj. Samozrejme, nepovažujeme za samozrejme, že každý zdieľa naše názory a príspevok parlamentu v tejto otázke bude kľúčový a chcem poďakovať aj pánu Kašmarkovi, Ehm, my sme v rámci programu pre zmeny a e, diskusie o zmenách, e, o implementácii hovorili aj o finančných nástrojoch e, v, od rokov, v rokoch 2014 až 2020. Rada aj Európsky parlament by mali v tomto procese mať rovnakú pozíciu a preto chcem práve vás informovať o aktuálnom vývoji pokiaľ ide e, rozvojovú politiku. Cieľom je, aby bola strategická, e, komplexná a e, kohezívna. Ináč nedosiahneme matateľné výsledky. Udržateľný rozvoj nemožno dosiahnuť, keď zúri vojna a musíme teda riešiť otázky mieru a bezpečnosti. Urobili sme podstatne väčší pokrok, než sme si mysleli, pokiaľ ide o spoločné programovanie Eh, asi v 20 krajinách do roku 2014 už bude zavedený a v nasledujúcich 4 rokoch eh, bude v vyše 40 partnerských krajinách. Ďakujem členským štátom za podporu pre toto programovanie prostredníctvom svojich, prostredníctvom svojich hlavných miest a, e, a veľvyslanectiev. Dobrým príkladom je Etiópia, kde delegácia Európskej únie spolupracovala s 13 veľvyslancami európskych štátov a vytvorili stratégiu spolupráce a, e, program spoločného, a spoločné programovanie e, chcem poďakovať pánu Savierovi Mašalovi, ktorý pred niekoľkými dňami bohužiaľ zomrel a bude pochovaný tento víkend. Bol to vynikajúci obhajca práce, ktorú robíme v Afrike. Veľmi usilovne pracoval a chcem mu vzdať hold a vyjadriť svoje, svoj smútok nad tým, aj v mene vás všetkých samozrejme nad jeho stratou. Chcem poďakovať vášmu výboru za všetkú podporu. Nie je, toto spoločné programovanie nie je jednoduché. Ostatné zasadnutie tohto výboru so zástupcami národných parlamentov sa zaoberalo práve spoločným programovaním a koherentnosti politík pre rozvoj a odrážalo presne to, čo potrebujeme. Takisto sme dokončili 11. EDF vnútornú dohodu e, s jednotlivými e, špe- specifikáciami pre e, príspevky jednotlivých štátov. Chcem teda poďakovať za to, že sa nám podarilo získať viac než 30,5 miliard eur. Získať peniaze v tejto ťažkej dobe nie je jednoduché, ale e, ten e, cieľ 0,7, ktorý sme si stanovili pre e, rozvoj, je dôležitý pre vás aj pre nás. A podľa údajov OECD napriek kríze je Európska únia stále najväčším darcom v Európskej únii v roku 2012 sme však e, objem pomoci znížili, takže ja som požiadala ministrov, ako robím obvykle, aby dostali svojim záväzkom, pretože v chudobných krajinách je to veľmi dôležité a podporuje to aj našu vedúcu úlohu a našu dôveryhodnosť, pokiaľ ide o to, čo robíme. Z dlhodobej perspektívy sa budeme musieť zamerať na mobilizovanie ďalších finančných zdrojov, napríklad e, súkromných, verejných, aj medzinárodných a použiť to ako katalizátor rôznymi spôsobmi. Veľmi by vás zaujali vaše, zaujímali vaše názory práve na otázku prelínania týchto jednotlivých zdrojov z hľadiska rozvoja. No a napokon ešte niekoľko slov o Afganistane a Barme Myanmare, o, ktorým sme, o ktorých sme dnes hovorili. Pani Žoli, vy eh, ste sa veľmi živo zaujímali o situáciu v Afganistane a viete, ako aj ja, že v nadchádzajúcich mesiacoch uvidíme možno začiatok tej konečnej fázy e, prechodu. Treba teraz položiť dôraz na rozvoj. A už sme sa dohodli medzi Európskou úniou a členskými štátmi, že zachováme 200 e, miliónovú pomoc e, ako súčasť celkového balíku 5 miliard. Musíme vytvoriť 10-ročnú stratégiu pre Afganistán, to je môj osobný názor, aby sme im pomohli čeliť eh, novým výzvam a vybudovať inštitúcie. Eh, eh, zastupca generálneho tajomníka práve o tom dnes ste takisto hovoril, o tom, ako je dôležité zabezpečiť právny štát a fungujúce inštitúcie a potrebujeme samozrejme v Afganistane spolupracovať. Musíme E, zabezpečiť, aby dievčatá mohli naďalej chodiť do školy a aby sa pracovalo na oblasti práva, spravodlivosti, ľudských právach a e, na boji proti korupcii. Samozrejme, ak toto neurobíme, tak tá naša pomoc nebude dobre vynaložená. A pokiaľ ide o Barmu, Myanmar, e, máme teda tu takisto obdobie prechodu, ale treba tam ešte urobiť veľmi veľa ľudské práva, demokracia, boj proti chudobe a dosiahnutie trvalého mieru a takisto riešenie určitých, e, určitých zdrojov napätia a e, násilia. E, tam treba zapojiť všetky časti spoločnosti. Nebude to jednoduché, ale musíme naďalej intenzívne pracovať, aby sme tento cieľ dosiahli. Na, roku, 2000, na rok 2012 a 2013 sme zdvojnásobili pomoc a ja budem na čele e, pracovnej skupiny v oktobri, ktorá bude práve e, e, zahrňať medzinárodné finančné organizácie, inštitúcie Európskej únie, parlament a aj podnikateľskú komunitu, aby sme získali podporu pre túto krajinu, ktorá je v fáze prechodu. Mm, ja by som, pani Žoli, mohla e, sa dotknúť mnohých ďalších oblastí, ale zastavím sa u to, pri tomto, aby sme mali čas na otázky. Teraz dávam slovo pánu Mitchellovi. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte, baron Aštonová. Chcem sa dostať k veci, pretože určite musím prebrať veľa otázok. V prvom rade chcem povedať, že som potešený z tým, čo ste podali teraz o rozvoje pomoci, naozaj tam potrebujeme advokáta, aby sme si tam ponechali ruku v ohni a e, jedna vec je, že tie výdavky majú klesnúť, ale aj to, že e, majú sa e, skrátiť v percentuálnom pomere z HDP, tak to je nepriateľné. A k otázke, aký um, prístup zaujme EÚ k otázke vyzbrojovania v um, sírskom konflikte k uh, obmedzovaniu uh, rizik s uh, živelných pohrom. Chcem povedať toľko, že som rada, že komisia teraz zaujíma oveľa um, aktivnejšiu úlohu v otázke DRR a odhaduje sa, že za každé euro, ktoré sa vynaloží, dostaneme 4 eurá naspäť v Číne. E, to nastalo, ale ne, je, zohľadňuje to e, životy, ktoré sa tam zachránili. Chcem sa opýtať, a chcem požiadať, aby sme presadzovali túto agendu DRR. V čase, keď sa snažíme šetriť peniaze, e, tu je príležitosť, kedy dostane e, veľa muziky za malo peniazy, keď predchádzame pohromám. E, a chcem, aby pohroň boli prioritou. A um, ďalšia otázka, ktorú sa chcem pýtať, je k um, zabíjaniu um, detí na základe pohľavia. Mali sme k tomu správu z výboru pre ženy a OSN odhaduje, že asi 200 miliónov žen chyba uh, v uh, obyvateľstve ľudstva kvôli potratom na základe pohľavia a kvôli e, zabíjaniu detí. V Číne sa pomer medzi chlapcami a dievčatami zvyšil na 120 chlapcov na 100 dievčat. A to e, nie je jedinečné a neplatí to len v týchto oblastiach. Ženy a dieťa, deti sa nechávajú zomrieť za to, že sú ženského pohľavia a e, musíme, to, musíme tomu čeliť. I now give the floor to Mr. Teraz e, má slovo pán Cortez Lastra. Oye? Sí. Y gracias por estar aquí. Ďakujem, že ste tu. Všetci uh, vieme, ako sa osobne angažujete v rozvoji um, pomoci a e, Eh, ja som eh, uznal vašu prácu ešte predtým, keď ste boli komisárka pre eh, obchod a chcem sa vám poďakovať za to, že na každej z vašich schôdzok a tiež sa snažíte predstavovať našu rozvoju spoluprácu. Tiež očakávame dokument, ktorý bude analyzovať účinnosť Um, krokoch e, Európskej zahraničnej služby v týchto troch rokoch a e, my vieme, že e, tá práca sa robí, hoci nie je to tak viditeľné, ako by sme chceli, ale vieme, že jej dopad je poznateľný a veľa sa hovorí o spolupráce medzi zahraničnej službe a DGDF a súlade našich politík a my um, očakáme, aby obe tieto služby um, mohli spoločne uh, robiť úsilie a robiť spoločné stratégie. Toto úsilie by tiež bolo pozitívne vnímané. Ja vám chcem položiť dve otázky, pani Ashton. Viete, že súlad uh, rozvoja politiky to už zaznamenáva um, pomalý postup a chcem sa pýtať, ako um, chcete ovplyvňovať uh, túto um, politiku uh, v rámci vašich priorit ako vysokej predstaviteľky. Ja si myslím, že môžeme urobiť niečo viac. Čo sa týka uh, toho celistvého zámeru, ktorý podporuje komisia, vidíme, že ešte musíme veľa urobiť a často vidíme, že je tu ozajstný problém v sektorových a prírodových sektoroch. A Chcem sa opýtať, čo tu môže urobiť e, Európsky, Európska zahraničná služba, aby zlepšila tieto kroky. Thank you very much. I now give... Ďakujem. Teraz má slovo pán Görend. Uh, e, merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto by som rád medzi nami privítal Lady Eštonovú aj spolupracovníkov. No, máme už určité skúsenosti zo spoločnej práce. Na počiatku to nebolo ľahké, to netajím, ale musím uznať veľmi objektívne, že sa veci zlepšujú. Samozrejme, ešte nič nie je dokonalé a vysvetlím aj prečo. Európska únia je globálnym aktorom. To ste povedali. Áno, dobre, s tým súhlasíme. Sme prvým aktorom v oblasti pomoci pre rozvoj. Súhlasíme s tým, musíme to využiť. Sme ešte dôveryhodným aktorom, ale dostávame sa do určitej nebezpečnej zóny, nemali by sme to podceniť. Takže v tejto diskusii si musíme klásť úlohu otázku, akú úlohu zohráva Európska únia vo svete v tej, v tej vojenskej zložke, oveľa menej ako by sme chceli možno. E, poďme cez stratégiu, hospodársky plán, tam máme ešte reálne e, záujmy, aj keď strácame v porovnaní s inými aktérmi, e, s tými novo sa objavujúcimi aktérmi. Jediná domena, v ktorej môžeme naozaj e, byť dôležitý a spraviť rozdiel, a ak e, sa e, tu máme know-how, máme vedomosti, ale e, musíme vedieť, zviditeľniť to naše znalosti know-how. Avšak podstatné je to, že jadro je zdravé. Máme predsa len zásadnou mierou prispievame uh, Eh, môžeme byť hrdí na to, že sme prvými, na prvom mieste ako darci eh, pomoci pre rozvoj, ale nesmieme zabúdať ani na to, že tých 28 aktérov musí spolupracovať a teda musíme koherent, zabezpečiť koherentnosť politik. Eh, chcel by som vás však upozorniť, skôr kriticky sa vyjadriť k, na margo členských štátov ktoré sú do určitej miery hypokritické. Mnohé z nich sa e, zak- sk- skrývajú pod takou nejasnosťou budúcnosti. Hovoria o tom, že budú zásadnými prispievateľmi pre rozvojovú pomoc. A potom, keď e, si pozriem informácie po dnešnom stretnutí, ministri pre rozvoj povedali, že je potrebné venovať 20 E, prostriedkov rozvoja na klimatické zmeny. To nebol náš nápad, že možno je potrebné investovať do zmierovania dopadov klimatických zmien. To musí ísť zvonku a to nebude financované z rozpočtu e, spolupráce a rozvojovej pomoci EÚ. E, pretože preozdelenie fondov, to sa týka aj nás. A tak v otázke dôveryhodnosti našej činnosti myslím si, že e, to obdobie je momentálne veľmi ťažké. Je tu kríza, je tu neistota vo svete a, preto je dôležité mať jasné e, smerovania. E, musíme sa obracať práve na tie veci, ktoré sú stále, v ktorých sa vieme zorientovať ja dúfam, že služba pre vonkajšiu činnosť by sa mohla podpísať obrazne povedané cez eh, váš podpis eh, pod tú dohodu. Eh, poviem aj prečo. Mám pocit, že členské štáty sa až tak neangažujú v rámci rozvoja ako to bolo predtým, ešte pred krízou. Musíme zachovať princíp, princíp činnosti, ktorý je uvedený v tomto dokumente, ktorý si mimochodom schválili e, väčšinou. A chceli by sme vás vyzvať, aby ste sa podpísali pod tento dokument. A na záver poviem veľmi otvorene. Otázka dôveryhodnosti politickej únie v oblasti rozvoja. To sa premieta a sú iné krajiny ako Norsko a iné krajiny a mnohé, ktoré najbližšej, počas najbližšej medzinárodnej konferencii budú hlasno vystupovať. Ja si nemyslím, že by sme mali byť ako Európska únia veľmi skromní. Mali by sme vystupovať veľmi ambiciozne. Hovorili sme hovoriť o prestíži, ktorá vychádza z našich skúseností, z našich odborných znalostí a z našej ochoty angažovať sa. Aby tí ostatní v podstate sa nechválili našim perím a aby len v podstate ne, netárali na prázdno, tak tomu sa môžem takto vyjadriť. Ak sa má niekto e, vyjadriť k tejto politike a zodpovednosti, tak sme to my. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo sama sebe, pretože mám takisto zo pár otázok na Eh, Lady Eštonovú. Eh, konštatácia na úvod. Pod účasť členských štátov eh, bola 0,44 HDP a stále klesala. Do roku, v roku 2012 to bolo iba 0,38. A to celé v kontexte krízy, kde konkrétne humanitárna pomoc, ktorá je tak nevyhnutná, trpí Hovorím o Sýrii, hovorím o pol druhá miliónov utečencov, z ktorých bude do konca roka 3 milióny, o milióne utečencov v Jordánsku, na severe Iraku, v Libanone, všetky tie prostriedky, ktoré by sme mali mať na ich podporu a zároveň tie prostriedky klesajú. Pýtam sa, čo chcete podniknúť preto, aby ste presvedčili partnerov, konkrétne tých, ktoré nemajú problémy, ako napríklad Nemecko, aby dodržali svoje sluby a splnili e, ten príspevok výške 0,7 Druhá otázka obavy, ktoré má náš výbor vzhľadom na techniku blendingu alebo zmiešavania alebo mm, zmiešavania úverových prostriedkov. Máme obavy, že tie najchudobnejšie krajiny budú vylúčené, pretože e, takéto zmiešané rovanie zvyšuje ich zadlženosť a nechceme, aby to skončilo tým, že tieto krajiny, tie najchudobnejšie, budú tak zadlžené, že to bude neúnosné. A dovolte na chvíľku sa pozastaviť pri otázke koherentnosti politik, zahraničnej politiky, politike rozvoja, politike bezpečnosti. Vnímame to cez tri príklady a vidíme, že situácia v Mali eh, je do veľkej miery spôsobená nedostatočným rozvojom. Mali patrí medzi krajiny na juhu Sahelu, veľmi destabilizovaná. E, tam je potrebná rozvojová pomoc viac ako kedykoľvek inokedy, aj pre bezpečnosť Európy, ale aj pre bezpečnosť tohto regiónu. E, riešite otázky bezpečnosti napríklad v východnej e, Sahare. Rozvojová pomoc ako sektor bezpečnosti, to vnímame nielen tu, ale aj napríklad v Afganistane. Môžem s uspokojením povedať, že nás teší, že chcete zachovať tú pomoc na najbližšie roky na úrovni eh, 10 milión eur. E, veľký problém a veľké obavy vyvoláva korupcia v Afganistane a dopady Kabul banky svedčili o tom, že 900 milión eur, to znamená veľká časť európskej pomoci, išla na iné účely a zneužili, zneužili niekoľko osôb. A polovica z týchto peňazí išla do Dupaja, do daňového raja, ktorý odmieta spolupracovať pri vyšetrovaní Afganistanu s medzinárodnou pomocou. E, tie peniaze boli na to, aby sa posilnili tie inštitúcie, ktoré tam existujú, fungujú. Prokurátor, prokuratúra funguje, chce vyšetriť tento prípad, ale sa to celé zastavilo v Dubaji, pretože Dubaj je e, daňovým rajom, do ktorého sa nedá preniknúť. Takže takýmito nejakými príkladmi som chcela poukázať na to, že problematika daňových rajov je úzko prepojená s politikou rozvoja a že ak nebudeme bojovať proti tomuto, nič nedosiahneme ani v Mali, ani v Afganistane. A teda otázka znie, aké opatrenia plánujete podniknúť v rámci únie, ktorá sa nedokáže dohodnúť na základnom mechanizme, ako je napríklad automatická výmena informácií v rámci únie to znamená v rámci nášho boja proti daňovým rajam vnútri únie, ale aj v rámci G20 a G8. Je to jeden z prvkov rozvojovej politiky. Koherentnosť znamená vyriešiť situáciu, vyriešiť konflikty a to znamená nedať všetky privilégia e, Birmani, kým nebude rešpektovať ľudské práva pokiaľ bude prenasledovať e, islamskú menšinu. Teda čo chcete spraviť preto, aby sa skončilo to ohrozovanie e, muslimskej menšiny v Birmanii. Takže ja teraz vám dávam slovo, pani e, Baronka, aby ste mohli zareagovať na všetky tieto otázky. Ďakujem vám za tieto otázky. Len pre kontrolu boli to na začiatku tri otázky. Jednak e, stanovisko Európskej únie k embargu na zbranie. To znamená, e, tu e, išlo o veľmi ťažké rozhodnutie členských štátov. Rada zasadala až do neskorých nočných hodín, aby sme zistili, ako najlepšie podporiť ľudí v Sýrii v tomto smere je skutočne veľmi ťažké rozhodnúť, aké signály budú mať napríklad najväčší dosah. A rada, ako ste videli, sa rozhodla vytvoriť rámec pre prípadné rozhodnutia a e, pre ich realizáciu. Samozrejme, tak, aby neboli e, európske inštitúcie e, do toho zapojené Samozrejme e, aj e, sme sa rozprávali o tom, ako môžu krajiny riešiť e, prírodné pohromy, ako zlepšiť prevenciu takýchto, vo vzťahu k takýmto pohromám. Pár príkladov, napríklad prostredníctvom spolupráce s rôznymi krajinami na identifikovaní toho, ako v podstate, aká je pravdepodobnosť eh, napríklad prírodných pohrôm. Um, ehm, samozrejme, klimatické zmeny klímy sú jedným z faktorov, ktoré vedú k takýmto pohromám. Robili sme to v Barme, aj teraz v Indonézii, chystáme to aj inde. Chceme takisto krajinám pomáhať rozvíjať schopnosti na zber informácií a na budovanie ich schopností čo najrychlejšie reagovať, tak aby sa zachránilo čo najviac životov. Na jednej strane teda ide o zníženie rizika takýchto pohrom, na druhej strane e, ide o schopnosť čeliť takej pohrome, keď už e, vznikne. Jednak prostredníctvom EKA, jednak prostredníctvom e, Európskej služby pre pomoc činnosť sa im snažíme e, pomáhať No a e, pokiaľ ide o situáciu e, detí, dievčat, pred niekoľkými rokmi, ešte kým som pracovala v Európskej únii, som sa podielala na e, programe na zvýšenie v podstate hodnoty, ktorá sa dáva dievčatám a ženám v rôznych komunitách a spoločnostiach. Ide, išlo o to, aby sme skutočne zvýšili, nastolili hodnotu žien a dievčat v rôznych spoločnostiach. Na celom svete sa zameriavame na rolu e, žien a ženy a životy žien a dievčat. Nejde e, len o ich práva, ale ide o to, aby si ľudia uvedomovali, že ženy majú dôležitú rolu a rovnocenú rolu vo všetkých spoločnostiach. Ide o podporu rozvoja žien tak aby to mohli potom oni odovzdávať ďalej vo svojej výchove. Takže je to vlastne aj taký vzdelávací program v najširšom slova zmysle. A to bol vlastne taký kľúčový bod e, toho nášho e, postupu v e, krajinách, ktoré si necenia života žien a devčat tak ako my. A nám teda skutočne ide o to, aby sme sa pozreli na to, čo funguje dobre a čo by mohlo fungovať lepšie a o, ide nám o to, aby sme e, našli e, účinné riešenia a e, samozrejme, aby sme reflektovali svoju prácu a v tomto prípade je aj príspevok parlamentu kľúčový, lebo my skutočne musíme hľadať spôsoby, ako pracovať lepšie. Vy ste takisto hovorili o konsistentnosti e, politík a o prierezovej povahe politík. Jedno zo základných vecí, e, ktorú musíme urobiť e, a kde môže nastať zlepšenia, je v podstate zamerať sa na dosah našich politík, na vzájomný dosah, na vzájomné prelínanie sa našich politík viem si predstaviť situáciu, keď, keď jedna politika v jednej oblasti môže mať veľmi e, negatívny vplyv na inú oblasť. Ak si teda nedáme pozor a nepo, nebudeme e, myslieť na to, čo robíme v rôznych smeroch, tak tie jednotlivé politiky budú menej účinné, než by mohli byť. E, treba sa teda zamyslieť aj nad tým, ako pracujeme v službe pre vonkajšiu činnosť, ako sa snažíme podporovať komunity a meniť ich. Musíme sa opäť e, pozerať na to komplexne z hľadiska všetkých rôznych politik, ktoré máme. E, musíme rozvíjať programy na podporu týchto komunít, e, podporovať podnikanie, podnik, podporovať e, mier a bezpečnosť v jednotlivých komunitách, e, právny štát, aby sa ľudia cítili bezpečne a takisto aj rozvoj inštitúcií a bojovať proti korupcii. A tieto všetky politiky musia efektívne e, sa doplňať. Môžeme v každom prípade v tomto smere skutočne mnohé e, zlepšiť. E, my sme o tom hovorili aj v kontexte e, situácie po Riu a po rozvojových politikách. A pokiaľ ide o komunikáciu, samozrejme, to je kľúčové. Európska únia dlho rieši otázku, ako informovať svet o tom, čo robíme, napríklad v oblasti humanitárnej pomoci, že sme najväčším darcom na svete, že sme najväčším podporovateľom práce OSN. Ide teda o to, aby sme dali akýsi punc tomu, čo robíme. Veľa podporovej e, humanitárnej pomoci ide mimovládnym organizáciám a tieto si vytvárajú ten svoj imič. Takže aj my by sme si mali vytvoriť takýto imič ako e, podporovateľa darca pokiaľ ide o to, že niektoré členské štáty sa rozhodli napríklad venovať 20 e, zdrojov na klimatické zmeny. To sú samozrejme veľmi ťažké rozhodnutia je asi 101 krajín na svete, podľa toho, ako som si to spočítala, eh, na ktoré môže mať zmena klímy veľmi dramatický eh, vplyv, podstatne dramatickejší než napríklad eh, v prípade krajín Európskej únie. Môže to viesť k suchu, hladomoru, záplavám, k zmenám, ktoré infraštruktúry tieto krajiny nebudú schopné zvládnuť Napríklad tieto krajiny eh, boli postihnuté. A ak napríklad v týchto krajinách vyskytnú opakované záplavy, eh, tak to bude mať eh, veľký dopad na miestne komunity, podobne v prípade sucha. Ak žijete v takej komunite, kde máte takéto drobné poľnohospodárstvo, tak na niečo podobného budete len veľmi ťažko reagovať, napríklad keď nebudeme dostatok vody a podobne. E, veľmi ťažké je potom predpokladať, čo sa s takými komunitami stane. A mnoho komunít vlastne e, prestáva existovať, lebo ľudia sa musia presťahovať, už nemôžu žiť tam, kde si želajú živo, žiť a to má potom dôsledky pre rodiny, pre e, v podstate schopnosť skupín ľudí vlastne uplatniť sa v, ekonomicky. Takže tieto dve veci sú e, veľmi úzko späté. Ak si neuvedomíme, že v niektorých krajinách e, zmena klímy bude mať veľmi dramatický dopad na e, životy ľudí, tak nebudeme schopní v strednodobom a dlhodobom horizonte plánovať opatrenia, ktoré by týmto ľuďom mohli pomôcť a to nám určite skôr či neskôr ehm, a to nám a toho, to olutujeme. Ehm, ja som aj e, predsednička rady, takže pokiaľ ide o podpis takých eh, dohovor, tak nebola žiadna, eh, žiadny, nebol žiadny dôvod podpísať tú dohodu, o ktorej ste hovorili. Ehm, ale chcem eh, len povedať eh, to, že eh, to, že by som to nepodpísal, napríklad nie je prejavom môjho nedostatkom dobrej vôle, ale Je to jednoducho tak, e, nevnímajte to prosím, ale ako neochotu z mojej strany. Pani Žolí, máte pravdu, že tie čísla ukazujú e, klesajúce percento toho, čo dávame, to znamená objemu našej pomoci a veľké výzvy, ktorým čelíme, e, pred nás samozrejme stávajú určité obmedzenia. My sme najväčším darcom pre ľudí zo Sýrie, či už vnútri krajiny alebo mimo Sýrie. Napríklad pokiaľ ide o utečenecké tábory v Jordáne, my sme e, vlastne s nimi v neustálom kontakte a sledujeme situáciu cez našich zástupcov. 100 e, miliónov eur sme za doposiaľ poskytli, ale keď táto strašná tragédia skončí, tak bude treba tú krajinu znova vybudovať. Ľudia sa vrátia domov, bude musie, budú potrebovať školy, prácu, e, budú potrebovať e, dom, obydlia a podobne. E, veľa ľudí bude traumatizovaných tým, čo sa stalo. A to takisto bude vyžadovať veľa peňazí, lebo peniaze opäť budú kľúčovou otázkou. Musíme teda naďalej tlačiť na všetky členské štáty a robíme to v tom zmysle, že ten záväzok, e, ktorý od nich požadujeme, je investíciou, investíciou do budúcnosti ich vlastných obyvateľov a komunít, pretože e, silné e, krajiny sú krajiny, do ktorých potom budeme môcť eh, raz eh, chodiť ako turisti a budeme s nimi môcť spolupracovať ako s obchodnými partnermi a podobne. Kým krajiny, ktoré kolabujú, samozrejme sú úplne opačným prípadom. A preto teda vlastne investujeme týmto spôsobom nielen do budúcnosti týchto národov, ale do budúcnosti našich vlastných národov. No a pokiaľ ide o, o, o tú kombináciu rôznych úverových nástrojov, treba, áno, treba byť opatrný. Ja už tým mám určité skúsenosti, treba skutočne postupovať opatrne, tak, aby sa krajiny, ktoré si to nemôžu dovoliť, zadlžovali. Môžete používať peniaze podstatne tvorivejšie. Za posledné dva roky som e, veľmi jasne vnímala potrebu určitého E, lepšieho využívania zdrojov, napríklad v Tunisku, v Indonézii a to, čo máme v úmysle v Barme, Miarmare, tam v podstate chceme dať doved na rôzne zdroje. Nie preto, aby sa vytvorili dlhy, ale aby sa vytvorila podpora prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek, grantov a ďalších, e, e, ďalších nástrojov tak aby sa nevytvorila situácia, ktorá by pre nich mohla byť e, nebezpečná alebo škodlivá. No a pani Žoli, pokiaľ ide o koherentnosť, e, vy ste mali pravdu, Mali je dobrým príkladom toho, že e, my sme sa na začiatku snažili riešiť všetky tie ich potreby, humanitárnu pomoc, prístup k potravinám, vode, vzdelávaniu, zdravotníckej starostlivosti. Samozrejme, zaoberali sme sa aj e, udržaním mieru a tak e, podobne. A to všetko vlastne vyústilo do tej stratégie Sahel. Ale samozrejme, e, vyžadovalo to veľkú mieru koherentnosti. No a pokiaľ ide o peniaze a kde sa vynakladajú, v Somálsku napríklad E, sme sa zaujímali o to, e, kde nakoniec končia tie peniaze, e, ktorých zdrojom je pirátstvo. Ehm, to veľmi úzko súvisí s korupciou. Komisia na rôznych aspektoch týchto otázok pracuje. Uvidíme, čo bude nasledovať. A pokiaľ ide o Barmu, tam sú veľké výzvy. Jednou z nich, ako príklad, je oblasť, na ktorej začneme pracovať a to je e, príprava policajtov, lebo mnohé krajiny majú práve problém s neschopnosťou e, riešiť túto otázku. A to súvisí potom s hlbšími a väčšími problémami. Musíme teda pomáhať e, týmto krajinám skutočne riešiť tie výzvy, pred ktorými stoja. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz e, si spravíme také druhé kolečko otázok. E, pani Eštorovú, pán Kačmarek, máte slovo. E, pani Aszton, ja chcem začať od... Ďakujem pekne. Madama Štonová, ja by som vám chcem pre všetkým poďakovať za to, že ste prijali e, naše pozvanie. Dnes mám pocit, ako by som e, bol účastníkom zasadnutia vášho kabinetu. U nás v parlamente máme celú škálu rôznych stretnutí a je veľmi ťažké pre vás niekedy prijať pozvanie, tomu rozumiem. E, je takisto plenárne zasadnutie a dúfam, predpokladám, že aj tam ste boli pozvaní. E, do výboru regionov. Takže som veľmi rád, že ste akceptovali práve to naše pozvanie a prišli medzi nás. Vieme, že robiť rozhodnutia tohto typu sú vždy, e, je vždy ťažké. A druhá pripomienka. E, ďakujeme za všetko, čo ste nielen povedali, ale aj čo robíte v oblasti rozvojovej pomoci. Sme veľmi hrdí. Dnes sme si pozreli zoznam darcov a sme veľmi hrdí, na to, že sme na čele tohto zoznamu, ale na druhej strane len štyri členské štáty v plnom rozsahu si splnili svoje záväzky. Švedsko, Dánsko, Luxembursko a Spojené kráľovstvo. Na druhom konci toho zoznamu eh, červeným výstražným svetia tie krajiny, ktoré E, dávajú 9 krát menej na rozvojovú pomoc v porovnaní s tým, na čo sa zaviazali. Takže máte našu podporu, môžete sa spoliehať na podporu nášho výboru, keďže my často diskutujeme o tejto otázke a chcem sa vám už vopred poďakovať za ten tlak, ktorý budete vyvíjať na ministrov zahraničných vecí. Je to veľmi dôležité pre Európsku úniu. A jednu otázku, ak dovolíte. aby sme mali, ak chceme naozaj vyhodnotiť e, rozvojovú pomoc, je potrebné prijať ešte ďalšie kroky. No dnes, ak sa zamýšľame nad tým všetkým, najťažšie e, vyhodnotiť a najťažšie zrealizovať je cieľ číslo 8. Agenda po roku 2015. Máte predstavy? Máte víziu? aby toto partnerstvo na globálnej úrovni fungovalo efektívnejšie? Podľa mňa e, tento cieľ e, bude najťažšie dosiahnutelný a pritom sa jedná o jeden zo zásadných cieľov. Ide o našu budúcnosť, takže je potrebné konať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Arlaky. Madame Ashton, very simple question. Pani Aštanová, mám ľahkú otázku. Viem, že ste veľmi citlivá na otázku mileniových cieľov. A ako viete, si prebieha veľmi dôležitá diskusia o ďalších mileniových cieľoch. Odkedy, alebo keďže eh, tieto milenové ciele OSN sú úspešné, aj v OSN, aj v medzinárodnom spoločenstve, tak v prvom rade eh, tie ciele eh, pred e, rokmi pri boji s chudobou neboli e, len e, dosiahnuté, ale boli dosiahnuté v 2008, takže 7 rokov pred. A teraz je tu diskusia o ambicioznejšom ciele a to môže byť vykorenenie absolútnej chudoby do roku 2030 a v diskusii, ktorá zapája všetky najväčšie medzinárodné inštitúcie a väčšinu expertov Takže aký je váš názor na príspevok, ktorý Európska únia môže dať e, k tomuto nezvyčajne ambicioznému cieľu? Ďakujem, pán Newton Dan, máte slovo. Just a short question. A ja mám krátku otázku. Pani Zoli spomenula Dubaj osobitne. Môj výbor je výbor pre organizovaný zločin, teda hlavný výbor a jedna z ďalších strašných vecí o Dubaji, teda to je pre vás e, zoznam úloh s Dubajom, že e, Európa je zaplavená falšovaným tovarom a my mm, strácame veľké príjmy, ktoré by sme mohli mm, používať na pomoc a tak ďalej. A Dubaj osobitne je E, zlým páchateľom, pretože keď konfiškujeme sfalšovaný tovar v tranzite v Dubaji, tak ich neničí, ale posiela e, ich naspäť výrobcovi, ktorý ich vyrába, aby mohli použiť e, inú trasu, takže bolo by dobré, keby ste mohli podať do Dubaju, aby e, ničili e, tento falošný tovar a aby ich nevracali tým pachateľom. To je jedna vec. Druhá vec, že pani Zoli povedala, že raz za rok prichádzate do nášho výboru a ja si myslím, že na budúci rok bude rok volieb, tak možno je to aj vaša posledná návšteva v našom výbore, možno je to posledný krát, čo vás počúvame ako poslanci, ale to nie je otázka, možno sa vrátite No, máme voľby budúci rok, nemusíte odpovedať na túto otázku. Madame Toya, vous avez la parole. Pani Toer má slovo. Grazie anche da parte mia e penso che insomma... Ďakujem. E, aj v mojom mene a myslím si, že táto každoročná schôdza spoločne môže viesť k zbliženiu a dúfam, že ešte budeme mať raz e, to potešenie s vami. Ide o to, aby sme ustanovili vzťah medzi otázkami e, rozvoja a otázkami zahraničnej politiky, ktorú predstavujete. Vy ste náš prvý hlas pre zahraničnú politiku EÚ. Je to ťažká úloha, budeme vás v tom podporovať a mám dve otázky, jednu ľahkú a druhú zložitú. Prvá je hm, diskusia o určovaní cieľov po roku 2015. Aj my sa intenzívne zaoberáme s týmto v tomto výbore a ide tu na jednej strane o to, aby sme stanovili cieľe, na druhej strane však aj o metódy. Ide tu o to, aby sme boli účinní aby sme e, nemrhali prostriedkami. A keď e, sa pozrieme na to, ako dlho majú tieto ciele platiť, a to aj s ohľadom na to, aké metódy používame, pretože chceme sa postarať o udržateľnosť a e, chceme to len, nechceme to len krátkodobo vidieť a Nechceme, aby e, v realite e, boli e, tieto trvalo porazené. No preto je tu otázka, že aké metódy používame. Z občianskej spoločnosti počúvame rôzne veci, analýzy, ale ide tu aj o to, že si vypočujeme občianskú spoločnosť na mieste, ktorá chvala sa v mnohých častiach sveta organizuje a prejavuje a to je pre mňa jedna stránka. A na druhej stránke vidíme aj korupciu. Nielen v Európe, ale aj obzvlášť v rozvojových štátoch. A je dôležité, aby sme mali autonómne hospodárske subjekty, ktoré sa budú organizovať a takto môžeme najlepšie bojovať proti korupcii. Na ešte jednu otázku. Ako to vyzerá a ako chcete prispieť k tomu, aby sme dosiahli úspech v súvislosti s medzinárodnou právnosťou štátov a právnou istotou. To by ste mali sa chopiť palice a um, mali by ste um, brať štáty na zodpovednosť, čo sa týka um, percenta úspešnosti pri vymáhaní medzinárodného práva. Ako viete, občianská spoločnosť v Otave manifestovala a potom sme videli aj v Ženeve, že boli dôležité iniciatívy z hľadiska občianskej spoločnosti. A teraz máme prirodzene aj otázku vraženia žien, aj to je dôležité medzinárodné právo, aj čo sa týka zabrania pôdy, aj tu je samozrejme veľmi dôležité, aby sme mali k tomu prístup, aby sme niečo dosiahli. Môžeme vypracovať eh, nádherné programy, môžeme sa odvolávať na našu smernicu s biopalivami miesto potravín a tak ďalej. No niekto však musí sa pohnúť a vypracovať medzinárodný kódex e, pre minimálne požiadavky aj pri medzinárodných e, transakciách. E, musíme hovoriť s Africkou úniou, aby sme mali medzinárodný konsenzus svoj sen, ale niekde musí niekto byť, ktorý taký kódex privedie k životu. Hej, ja si myslím, že to by bola úloha pre vás v komisii. Tam sa môžete zasadiť to, aby ste tento medzinárodný dialog e, nastolili. Prepačte, že som dlho hovorila. Ešte máme posledného rečníka, potom e, dáme slovo madame Štonovej, aby mohla odpovedať na otázky a uzavrieť túto diskusiu. Takže, pán Gerenc, máte slovo, máte možnosť položiť poslednú otázku. Poprosíme do mikrofónu. Myslím si, že pani vysoká predstaviteľka nebude prekvapená tým, že e, by som e, nejak... E, jo, prekvapí, že neoslabím vo svojej žiadosti, aby podpísala to, čo od nej žiadam, aby podpísala. Mám viac argumentov na podporenie toho, čo som žiadal. Parlament veľkou, veľmi veľkou väčšinou to podporil. Po druhé, Európsky parlament podpísal E, názor o tom, že všetky inštitucionálne časti by mali uznať, aký komunitér v oblasti e, rozvojovej pomoci a spolupráce. Myslím si, že v tomto duchu a neviem, či sa mi podarí vás presvedčiť, ale pokúsim sa. A, e, a, kde kto povie, že o 10 rokov by to bolo lepšie, a ja by som povedal, že skôr by bolo lepšie to podpísať teraz ako neskôr. Ak sa nám podarí nájsť nejaký dátum, tak potom na ten podpis prídeme početný, prídeme vám naozaj s veľkou vervou zatlieskať a podporiť vás. Ďakujem pekne, pani Aštonová. Máte slovo, aby ste mohli zareagovať a uzavrieť dnešnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem vám. Začnem pánka, pánom Kačmarkom. My sa tešíme na vašu správu. Je veľa stretnutí, máte pravdu, musím si vždy vybrať, ale som veľmi rada, že som mohla prísť aj sem. My stále vyvíjame nátlak, určitý tlak na krajiny, aby dodržiavali svoje záväzky. Je to ťažké. Jedna z vecí je, ako oznámite svojej verejnosti, že tie peniaze sa vynaložili dobre, keď eh, žijeme v dobe, keď sa ľudia, keď ľudia pocitujú E, skutočne e, to, ako je život ťažký. Takže e, ide o to, aby sme im vysvetlili, že to je investícia, z ktorej budú dividendy, dividendy ktoré dostanú krajiny, ktoré doposiaľ nikdy nemali možnosť dostať skutočnú podporu, ale ide tu aj o tú morálnu stránku, aby ľudia nezomierali bez pomoci. Musíme teda pracovať na oboch týchto rovinách, aby ľudia pochopili, že je to investícia. Treba im povedať, že je to súčasť hodnôt, ktorým sme sa zaviazali. Takže je to kombinácia týchto dvoch prístupov. Program po roku 2015. To bude veľká výzva. Dnes sme napríklad hovorili o tom, ako získať na našu stranu čo najviac ľudí, dôležitosť práva, demokratických vlád a tak ďalej, to s tým úzko súvisí. Dnešné diskusie <clears throat> jasne ukázali aj zo strany OSN aj členských štátov, že si čoraz viac uvedomujeme, že aby ten program bol čo najefektívnejší, musíme riešiť e, korupciu, budovanie inštitúcií, právny štát a podobne. Toto sú tie kľúčové oblasti na vybudovanie infraštruktúr v spoločnostiach, tak aby sa mohli ďalej rozvíjať. Tu nás čaká veľa práce. Pán Flakis, som rada, že vás vidím. Ja som čakala, že sa spýtate na Afganistan. No ale pokiaľ ide o vykorenenie chudoby, je to ambiciózny plán, ale možný. A pa, pa, e, panel na vysokej úrovni a pán Piebal sú v tomto smere veľmi aktívni diskutujú o tom, ako pokračovať po roku 2015, pokiaľ ide o vykorenenie absolútnej chudoby. On, by, on je viac povolaný než ja, aby vás informoval o tom, čo sa v tejto oblasti deje. Ja mu zdávam hold za to, čo všetko v tejto oblasti robí. Ale ide tu aj o udržateľný rozvoj v boji proti chudobe, lebo ide o to, aby sa ľudia najskôr dostali z tohto stavu chudoby. Samozrejme, ľudia môžu napríklad v dôsledku konfliktov e, skončiť v absolútnej chudobe, ale a sú krajiny, ktoré majú obrovské zdroje a ľudia sú tam chudobní, lebo ich nemôžu využívať. A tí, ktorí sú na miestach, kde je situácia veľmi zložitá, tak pre tých musíme e, skutočne zabezpečiť adekvátnu mieru podoby, aby sa tie komunity mohli rozvíjať. Je veľa, veľa príkladov, ako sa to dá robiť. Mnoho z toho sme urobili my, mnoho z toho urobili iní. Dá sa to robiť aj s veľmi obmedzenými zdrojmi aby sa ľudia vedeli dostať z chudoby a ľudia potom veľmi ochotne takéto možnosti využívajú. E, ženy napríklad e, robia e, fantastické veci v tomto smere, majú, zakladajú podniky, obstarávajú obživu pre svoje rodiny. Je to teda niečo, čo musíme robiť. V roku 2013 E, sedíme a pozeráme sa e, na e, reklamy mimovládnych organizácií, ktoré ukazujú obrázky svojej práce s ženami a deťmi, ktoré žijú v absolútnej chudobe. Myslím si, že je smiešne, aby sme len tak nečine sedeli. A pokiaľ ide o voľby, ako ste hovorili, na budúci rok želám vám veľa šťastia E, už sa to blíži. Samozrejme, bude to e, chvíľa a príležitosť na zamyslenie a myslím, že to bude veľmi dôležité pre niektoré krajiny najmä. Pani je občianská spoločnosť, to je jadro všetkého, čo robíme. To sú tí ľudia, ako ste povedali, ktorí, ktorí v podstate sa ujímajú problémov a pomáhajú nám, aby sme ich vedeli pretaviť do medzinárodných zákonov a podobne. Je veľa dobrých príkladov toho, ako občianská spoločnosť stojí na čele dramatických a výrazných zmien v spoločnosti. Jednou dôlež- kľúčovou vecou je toto. Ja som hovorila o eh, krajinách, v súvislosti s krajinami, ktoré sú v, obla- v období určitého, určitej premeny eh, o eh, prehlbení demokracie. Nejde totiž len o to, aby sa konali raz voľby, ale aby sa vytvoril akýsi demokratický rámec, e, v ktorom, ktorého sú voľby pevnou súčasťou. Napríklad, keď som bola v Tunisku a navštívila mimovládnu organiza- jednu mimovládnu organizáciu. Bola som napríklad v jednom prípade jedným z prvých ľudí mimo Tuniska, e, ktorí to ich ústredie e, navštívil eh, organizácie občianskej spoločnosti vznikajú na celom svete, v Afrike, v Barme, v Afganistane, kde vidíte skutočne veľkú angažovanosť eh, občianskej spoločnosti a tie mimovládne organizácie to skutočne posúvajú dopredu. My nemôžeme robiť nič iné, než eh, čo najviac podporovať občianskú spoločnosť a to tak, aby aj ona nám pomáhala v plnení cieľov, ktoré sme si eh, vytýčili. Pán Gerenc, ako by som mohla odmietnúť takéto krásne pozvanie? Samozrejme, ak budete, eh, ak vás to poteší, urobím čokoľvek, vy si na to môže zorganizovať. A môžeme si na to aj pripiť šampanským, ale pre vás vždy. Ďakujem vám. Takže keď sme e, Vypočuli sme si túto vynikajúcu správu a tým chcem poďakovať pani e, vysokej predstaviteľke za účasť na tomto stretnutí, za jej odpovede. E, želáme vám veľa odvahy v tejto veľmi náročnej práci, ktorú máte a samozrejme rátame s vami a s tým, že e, dohľadnete na to, aby sa členské štáty, aby členské štáty plnili svoje záväzky a aby tie vonkajšie politiky boli koherentné. Ďakujem. Thank you. Au revoir. Au Yes. So, I'm leaving for Kabul uh, tomorrow morning. Uh, yes. Yes.